Takže týmto by som eh, vyhlásil schôdzu za pokračujúcu do 6. februára. Zápisnica do 6. februára teda je k dispozícii, sú voči nej nejaké námietky, ak nie sú, tak týmto je